Ďakujeme pekne. Zapisnica a teda mm, uzávery z bývalej plenárnej schôdze sú k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Ak nie, tak je to všetko schválené. A teraz oznámenia.